vo štvrtok. A teraz sa dostáva, dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa pani Hübner o finančnej pomoci členským štátom, ktorí nepatria do eurozóny prosím pani Hübner, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne. A pokiaľ ide o tie reformy, ktoré vyplývajú z krízy, tak tie sa týkali najmä eurozóny, čo je logické, pretože naozaj treba prerobiť architektúru jednotnej meny. Ale v tých e, budúcich mesiacoch a rokoch nesmieme zabúdať na to, aby Európska únia bola jednotná, aby sme udržali integritu jednotného trhu a preto e, revízia e, tej Facility Balance of Payments e, zdôrazňuje aj potrebu toho, aby tu boli zahrnuté mimo eurozónové krajiny. Snažíme sa prispieť k procesu dobiehania a v tomto zmysle pristupujeme aj k týmto krajinám chceme zabezpečiť, aby tie rizika boli riešené včas a prípadné problémy riešené predtým, ako naozaj sa z nich stanú rizika pre finančnú stabilitu a videli sme počas krízy, že naozaj e, môže dôjsť k nákaze. A revízia tohto e, nástroja BOP e, nie len rozšíruje tieto práva aj na krajiny mimo eurozóny, ale zároveň aj sa tam sprísňujú postupy dozoru Revízia BOP e, uvádza usmernenia e, otázky e, riadenia dlhových problémov, zdôrazňuje transparentnosť tohto procesu, podporuje interinstitucionálny dialog o finančnej pomoci. A tieto požiadavky, ktoré tieto krajiny mimo eurozóny budú musieť splňať, vychádzajú z Tupaku, E, ktorý sa e, venuje finančným a rozpočtovým otázkam v prípade krajín v rámci eurozóny a teda ide tu vlastne o e, pokus o harmonizáciu v rámci jednotného trhu. A je to dôležité najmä v kontexte prebiehajúcich rozpráv o Európskej bankovej únii. Ak banková únia má byť úspešná, tak e, členovia tejto bankovej únie musia byť e, vnímaní rovnoprávne. A práve preto aj tie krajiny, ktoré sú mimo eurozóny, ktoré e, budú fungovať v rámci SSM, musia dostať isté práva a povinnosti, ktoré sú primerané. A dôležitá otázka v tejto oblasti je, aby sme krajinám, čo nemajú euro, poskytli tzv. fiskálny backstop, pretože e, rozhodnutia, ktoré SSM príjme, potom môže, môžu mať e, prísne alebo veľmi, veľmi striktné fiskálne e, dôsledky. A európsky lídry povedali, že potom, čo SSM bude fungovať a bude spustená, tak SM, SM môže prispievať k priamej rekapitalizácii banka. Mojím návrhom je, aby sme dali nástroj nepriamej bankovej rekapitalizácie pre krajiny mimo eurozóny, ktoré sa budú zúčastňovať na tom pripravovanom SSM. A v rámci tohto projektu e, vlády týchto krajín mimo eurozóny budú e, možné e, požičať si peniaze na účely rekapitalizácie ich finančných inštitúcií. Európsky FSM finančný stabilizačný mechanizmus, ktorý vlastne e, e replikuje e, BOP pre 27 krajín, to už čo skoro e, fungovať e, nebude a teda peniaze stade môžu byť presunuté práve na BOP. A pokiaľ revízia zmluvy OSM bude niekedy zvážená, tak môžeme zvážiť aj to, že by aj krajiny mimo eurozóny, ktorí súčasňujú SSM, prispeli k nástroju bankovej kapitalizácie s tým, že do budúcna by aj oni mohli z toho ťažiť. Čiže, aby som to zhrnula, revízia BOP vysiela jednoznačný a dôležitý signál, ktorý sa netýka iba finančnej pomoci. A to síce, že väčšia harmonizácia reforiem v rámci celej EÚ je v konečnom dôsledku priaznivá aj pre krajiny s eurom, aj bez eura. A v prvom rade je to v prospech jednotného trhu. Ďakujem pekne. Ďalej, pán komisár Oliren. Ďakujem, prezident. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Chcem sa e, poďakovať za to, že sme tak rýchlo e, sa dostali k prebratiu tohto dôležitého legislatívneho návrhu. Chcem sa poďakovať členom výboru EKON a najmä pani Hübnerovej a takisto aj tieňovým spravodajcom z jednotlivých politických skupín za to, že e, tak konštruktívne pristúpili k dialógu v tejto veci v posledných týždňoch a mesiacoch. Politická dohoda bola dosiahnutá, pokiaľ ide o ten tzv. tupek. A teda e, teraz ďalším dôležitým krokom, ktorý treba prijať, je tento e, krok, aby sme posilnili náš e, mechanizmus stability, aby sme revidovali a aktualizovali tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii. E, samozrejme, snažíme sa nepodľahnúť tomu riziku, aby sme sa príliš e, úzko sústredovali iba na eurozónu a to je presne zmysel tohto návrhu, ktorý reviduje súčasné nariadenie BOP. Existujúca, existujúce nariadenie jednoducho nie je dobré, mm, vyjadruje tie nové nástroje, ktoré sme e, vytvorili pre eurozónu, e, či už je to e SF alebo e SM, permanentný e SM. A navyše nariadenie e, nezohľadňuje najnovšie reformy v oblasti ekonomického riadenia, ktoré majú posilniť ekonomickú a rozpočtovú koordináciu. A to najmä legislatíva, teda TUPEK, to je to, o čom hovorím. A práve v tomto kontexte návrh komisie vychádza z existujúcej e, legislatívy, ale zachádza ešte ďalej a snaží sa e, poskytnúť aj krajinám, ktoré nemajú euro, ako menu viac finančných e, nástrojov, inak povedané. E, máme tu napríklad e, posilnené, teda tú, tú kreditnú linku s posilnenými podmienkami a tak ďalej. A snažím sa teraz zabezpečiť rovnaké podmienky aj pre krajiny v rámci eurozóny a mimo eurozóny. Je dôležité dosiahnuť urgentný pokrok v tejto oblasti, pretože kríza sa netýka iba krajín eurozóny. Podobné alebo rovnaké nástroje finančnej pomoci a teda aj riadenia by mali byť v rámci legislatívy k dispozícii aj krajinám mimo eurozóny a to možno, čo možno najskôr. A to preto, aby E, krajiny mimo eurozóny, keď e, budú musieť riešiť otázky krízy, aby neboli obmedzené, aby neboli e, limitované. Čiže takýto krok bol zo strany Európskeho parlamentu veľmi vysoko cenený. Ďakujem pekne. A teraz v mene jednotlivých politických skupín ako prvý zaujme slova za EPP pán Markus Ferber na dve minúty. Milé kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, v prvom rade sa chcem poďakovať našej spravodajkyni pani Hübner, ktorá predložila skvelú správu, kde sa kladie, tak povediať, prst do rany, kde musíme dávať veľmi pozor, preto nemôže to byť tak, že máme regulácie finančných trhov, ale Európsky parlament v podstate pri zákonodárstve nerobí nič a preto chápeme tento nástroj ako predbežnú správu. No, e, mrzí ma, že na strane rady, tak povediac, e, je veľké zývanie bol by som si rád vypočul to, že počúva aj rada. Chcem povedať hlavne za Nemcov, v, za EPP, že máme tu určité obavy. Je to hlavne otázka rekapitalizácie bank. Má to tam veľmi veľký priestor. Je to otázka zmien zmluvy ESM je to e, už iná konštelácia, je to otázka prenosu nevyvolaných prostriedkov z EFSM, čo bude pomaličky končiť a kladieme si otázku, či je to v skutku správna, by to bola zmes medzi štátmi eura a členmi, ktorí, teda a štátmi, ktoré nie sú členmi eurozóny. V celku je to správny smer, EPP bude súhlasiť, ale pre, pokiaľ ide o kolegov CD, EU, CSU, my sa zdržíme. Ďakujem pekne. Pán Kutaž je ďalším rečníkom za S plus D. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa, kolegovia, chcem poďakovať pani Hübnerovej za skvelú spoluprácu s nami. E, naozaj sa snažila prijať naše návrhy do kompromisných návrhov tejto správy, pokiaľ ide o reguláciu tejto finančnej pomoci pre nečlenov eurozóny má zabezpečiť väčší manevrovací priestor, keď ekonomická kríza sa dotkla všetkých členských štátov, ktoré majú veľké dlhy, kde máme dočinia s globálnymi dlhými. E, krajiny eurozóny, ktoré majú tento stabilizačný mechanizmus 500 miliárd, no a nečlenovia majú iba 50 miliárd k dispozícii, takže obnos sa zvýšil z 12 na 15 miliárd, ale zatiaľ tá celková e, suma nie je jasná, teda pokiaľ ide o krajiny eurozóny. Takže komisia má v tomto e, procese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 európske, e, teda krajiny eurozóny sa musia zaoberať touto problematikou. Čiže tá myšlienka závisť nástroja e, bankovej rekapitalizácie pre nečlenov eurozóny. Tieto krajiny potrebujú mechanizmus fiskálnej, fiskálnej ochrany, čo by znamenalo priamu rekapitalizáciu bank, aby sa predišlo štiepeniu na jednotnom trhu a straty konkurencie schopnosti. Ďakujem pekne za liberálo demokratov. Má e, slovo pán Zile. Chcem sa zriečne poďakovať Danute Hübner. Pracovala veľmi dobre a snažila sa o to, aby sme sa všetci zapojili v časoch hospodárskej krízy je veľmi dôležité, aby Európska únia zostala zachovaná od severu až po juh. Ja musím povedať, že pre mňa je to to najdôležitejšie a naznačil to aj Oli Ren. Krajiny, ktoré e, sú, ktoré neboli dotknuté krízou, musia byť tiež brané do úvahy. A my sme videli, že existujú aj iné nástroje pre eurozónu. S veľkou pravdepodobnosťou to bolo donútenie, ale na druhej strane sa treba prispôsobiť. Musí to platiť aj pre krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny. Je to tiež možné, ale dalo by sa zájsť ešte ďalej. Ale počúvam aj to, čo povedal pán Ferber Pán Ferber e, zastáva názor, ktoré ktoré, ktoré počúvame aj v našej politickej skupine. Dokonca, keď sa otvoria dvere novým nástrojom, nesmieme cez zadné dvierka napríklad prispieť prísku ESM, ESM. Mám preto pochopenie, tak to nemá byť. Ale my na našej strane po dlhých rozhovoroch sme formulovali dodatok, ktorý pozná Danuta Hübnera, zrejme aj ostatní. Takže tam sa predklada návrh v paragrafe 7, čiže za podmienok um, účasti uh, v GSM je permanentná a platia rovnaké povinnosti a práva ako pre krajiny eurozóny a to bol kompromis, takže moja politická skupina podporila tento návrh. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Zile. Idem ja. Ďakujem veľmi pekne. Aj my by sme chceli poďakovať Ehm, pani spravodajkyne Hübnerovej. Táto správa predstavuje pokus eh, vytvoriť eh, podporný nástroj eh, v čase krízy určený pre krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny s tým, že sa poskytnú preventívne úverové linky a podobne, čo je dobré. Krajiny, e, ktoré patria do FSM, e, sa e, môžu pripojiť k tomu druhému mechanizmu a podporné opatrenia z tohto fondu budú k dispozícii nielen členským štátom eurozóny. Na, I keď v tomto mechanizme treba ešte odstraniť určité prekážky, 10 miliard z FSM by mali zjednodušiť riešenie platobnej bilancie E, e, e, budú poskytnuté krajinami donormi. Hovorí sa o tom, že mechanizmus ozdravenia bank nie je otvorený krajinám, ktoré nepatria do eurozóny. Čo je správne, vo všeobecnosti naša politická skupina bude hlasovať o delenie ja e, budem hlasovať za túto správu. Niektorí moji kolegovia z politické skupiny budú proti, ale v každom prípade e, e, dúfam, že táto správa bude zametnutá. Nebude zametnutá. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, naša politická skupina nepodporí správu pani Hubnerovej z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože ide o pokus komisie zmeniť pravidla e, e, e, plodobnej bilancie pre krajiny mimo eurozóny. Európsky parlament počas tohto procesu nemal žiadnu možnosť ovplyvniť podstatu, prípadne predložiť svoje podmenujúce návrhy. Aj, napokon aj samotná spravodajkynia to uznáva. A tu parlament zohráva iba e, symbolickú, nie vecnú úlohu. Ešte raz, kolegovia, otázka tu je v tom, ako komisia e, e, príjma takéto rozhodnutie, ako predkladá legislatívu a obchádza pritom úlohu Európskeho parlamentu. Po druhé, návrh komisie a samotná správa uvádzajú, že títo opatrenia, podporné mechanizmy a nástroje sú určené na to, aby sme zabezpečili rovnaké zobchádzanie s krajinami vo vnútri eurozóny a mimo nej. Myslím si, že je to jednoducho argument, ktorý sa prechádza, aby e, e, zakryl e, pravdu, pretože v skutočnosti komisia presadzuje neoliberálny systém a sa snaží ovplyvniť krajiny mimo eurozóny. Pozrite sa, čo sa stalo v Portugalsku a E, e, Španielsko a Grécku. Akákoľvek e, rovnaké zaobchádzanie bude znamenať väčšie úsporné opatrenia a nezamestnanosť. Nepodporíme túto spravu. Ďakujem pekne, pani Kalpec, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúce. Ja chcem poblež, poble, poželať pani Hübnerovej, ktorá ohromne vyriešila úlohu v súvislosti s touto správou. je ehm, na škodu, že krajiny eurozóny a krajiny, ktoré nie sú členom eurozóny, práve rozdelila táto hospodárska e, kríza. Otázkou bude, či sa nám podarí túto priepasť vyriešiť. Preto si myslím, že táto predbežná správa je veľmi dôležitou iniciatívou. Sú to postupy, ktoré sa majú zjednodušiť tvárov tvárajú pomoci krajinám, ktoré nie sú e, členmi eurozóny. Vidíme, že na boj proti problémom potrebujeme viacero faktov. Je to napríklad stabilita cien, ďalej posilnenie národnej, teda vnútroštátnej zodpovednosti a dosiahnutie rastu. Je evidentné, že na boji proti kríze a na vymanenia sa z krízy je potrebná veľmi zodpovedná rozpočtová politika a platí to e, pre štáty eurozóny aj pre štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny. bude v tejto súvislosti dôležité vyriešiť problematiku e, dlhov a možno sa týmto spôsobom podarí vyriešiť problémy. Táto správa prichádza v správnom čase, v správnom čase a rieši dôležité problémy. Takže tieto body, ktoré ešte neboli predmetom analýz, bude treba vyriešiť a treba na ne nájsť odpoveď. Gratulujem ešte raz a samozrejme, že budem podporovať prijatie tejto správy. Ďakujem pekne. A jedna minúta teraz pre pána Tabajdího. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím so správou pani Hübnej, ktorej sa hovorí, o e, pomoci poskytovanej tým krajinám, ktoré nie sú členmi eurozóny, konkrétne keď si zoberieme problematiku Maďarska, Polska či Českej republiky, často dochádza ku narušeniu konkurencie schopnosti bank a tie možnú zaniknúť. Aj e, súhlasím s návrhmi správy pani Hübnerovej No a keď e, sa nebudú uplatňovať rovnaké princípy v týchto členských štátoch, môže sa stať, čo je najväčšou hrozbou reforiem totiž, že dôjde ku veľkej priepasti, k veľkým rozdielom, dramatickým rozdielom medzi členskými krajinami a nečlenskými krajinami eurozóny, že to bude dvojaká rýchlosť a tomu musíme predísť. A teraz má slovo pán Gustavson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci vo svete mimo tejto snemovne sa pozoruje to, že je veľká nezamestnanosť a veľmi veľa súvisí e, so slepou politikou trojky, ktorá sa díva iba na hospodárstvo. Čiže všade sa verí, že sa uskutočnia zmeny, ale zdá sa, že v Európskej únii neexistuje podľa všetkého svieží vzduch, takže tu je stále tento zatuchnutý vzduch. No a politika sa má týmto spôsobom exportovať z eurozóny do krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny. No, možno to znie veľmi jemne na začiatku, ale v konečnom dôsledku to vedie k bolestiam zubov a žalúdka. Je tu otázka od pána Šmita. Chcete odpovedať? Nech sa páči, pán Šmit. E, Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ja e, chcem sa pýtať iba pána Gustafsona, že kde v správe páni Hübnerovej je toto bolenie brucha. Ja som to tam nikde nevidel falsarium av vad som den här texten handlar om, det är ju precis motsatsen. No, vy ste sa snažili eh, zhrnúť to, eh, čo som texte napísané, ale podľa mňa ste to eh, nepochopili. Je to práve naopak, je to o ľuďoch, je to o riešení krízy. Pokiaľ sa tam vyskytne kríza aj v týchto krajinách, tak jednoducho musia mať rovnaké podmienky ako všetci ostatní a takýmto spôsobom sme vyriešili nakoniec aj problémy v 90. rokoch. Takže kde je tá bolesť brucha tam podľa vás? Kde je pán Šmíd, kde ste boli posledných 5 e, e, rokov? Furt sa tu škrta, furt sa šetri. Tu ste asi neboli, lebo toto je vlastne jedno a to isté. Ak zoberieme tieto mikrofinančné opatrenia, ktoré sa, ktoré sa všade uplatňujú e, s rovnakými pravidlami aj pre nové krajiny, nemyslíte si, že ide o to, že tieto krajiny, aj tie, ktoré nie sú v eurozóne, majú rovnaké podmienky. Áno, je to možno spravodlivé, ale je to tá istá politika škrtov, ktorá sa im nanocuje a jednoducho pokiaľ budú stále iba škrtať dôchodky, aj platby, aj platy, tak sa z toho nikdy nevyhrabú. Ďakujem pekne. Ďalej, e, pani. V zadnjih par letih smo evropski oblikovalci politik v odziv na pritiske in posledice ekonomske. Ďakujem pekne. Máme pripravených viacero finančných nástrojov pre eurozónu. Boli to vlastne všetko výsledky um, tej finančnej krízy a EFSF aj ratifikácia EFSM to je vlastne istý euroval alebo val pre ochranu eura. A ekonomická kríza, ekonomické problémy niektorých e, členských štátov v eurozóne jasne ukázali, že Európa potrebuje definovať špeciálny finančný mechanizmus, ktorý by mohol efektívne E, zabraniť e, šíreniu nákazy. A tomuto e, to je ten návrh platobnej bilancie, návrh BOP, ktorý má pomôcť krajinám aj mimo eurozóny. A pokrok, ktorý sme dosiahli s tým novým tupekom a s novými ustanoveniami zo správy Ferrero, treba to konsolidovať s novým nástrojom pre finančnú pomoc pre tie členské štáty, ktoré nemajú euro ako menu. A vítam to, že sa tu spomínajú e, spomínajú analýza výhod a nevýhod v prípade verejných investícií a takisto aj teda ten nástroj BOP pre krajiny mimo eurozóny, ktorý musí zahrňať aj ustanovenia kontroly finančných alebo verejných financí vrátane dôsledkov e, tých e, rozpočtové opatrení, ktoré budú tu na, rok, e, na program Európa 2020. Ďakujem pekne. Ďalej, pán poslanec Stolian, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, moja krajina, Rumunsko, e, požiadala e, o finančnú pomoc z EÚ v veľmi náročnom momente finančnej krízy. Ja chcem sa poďakovať všetkým členským štátom a európskym inštitúciám za to, že túto pomoc nám poskytli, ale e, keď sú e, problémy, tak e, krajiny, ktoré nie sú rozhodne, nemajú pocit, že by mali rovnaký prístup k jednotlivým finančným nástrojom ako tie krajiny, ktoré sú v eurozóne. A preto plne podporujem návrh pani Hübnerovej, pani spravodajkyne, a teda to, čo navrhuje v tej e, správe. A najmä podporujem návrh vytvoriť špeciálny finančný nástroj pre bankovú rekapitalizáciu a tento nástroj by mal e, byť napojený na isté podmienky, e, pokiaľ ide o kvalitné e, menové finančné ekonomické politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pán Ody. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ja by som sa chcel pridať e, k tým slovám chvály, ktoré e, boli určené pani e, kolegyne a takisto aj som sa poďakovať za to, čo robíte pre stabilitu. Pokiaľ ide o tieto nástroje, či už sú to nestabilné krajiny, alebo je to táto platobná bilancia, tak e, máme tu e, istú, istý limit 50 e, e, miliard, ako je to uvedené v článku 43. A vy hovoríte, e, pán komisár, v návrhu, že vlastne sa to nahradzuje e, voči iným e, opatreniam napríklad aj v rámci toho európskeho semestra. Ja mám niekoľko otázok v tejto súvislosti, pokiaľ ide o krajiny eurozóny. E, Máme medzinárodnú zmluvu medzi štátmi a to je Európsky mechanizmus stability. Vy ste eh, uverejnili všetky, alebo vymenovali všetky mechanizmy, ktoré tento návrh eh, odôvodňujú, ale to, čo ste spomínali, sú e, mechanizmy, ktoré e, potom nebudú neskôr e, existovať. To je napríklad aj SM, aj EFSM. Takže prečo máme právny základ, v prípade e, článku 140 a potom akým spôsobom e, je e, tá zmluva o stabilite prepojená na dobré ekonomické riadenie. Máme tu krajinu, ako je Veľká, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo, ktoré nespada pod článok 140, takže ako je to prepojené na tú zmluvu o stabilite. A potom článok 6, akým spôsobom prinútite štáty akceptovať tento finančný dohľad, keďže sú suverénne.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 ja si myslím, že tento návrh prišiel vo veľmi vhodnom čase. Je dôležité, aby sme mali záruky finančnej situácie. Konkrétne napríklad e, má sa re, rekapitulovať bankový systém. Všade sa veľmi otvorene hovorí o fungovaní bank. Je to veľmi dôležité tvárou v tvár kríze musí sa hovoriť o väčšej zodpovednosti tých, ktorí riadia banky. Takisto úloha Európskej centrálnej banky musí byť silnejšia. Chceme vyriešiť problematiky bank, ktoré bankrotujú Členské štáty budú musieť zlepšiť indikátory, to znamená, že členské štáty a daňovníci budú musieť pokryť výdavky. výdavky. Ja si myslím, že nový návrh komisie bude znamenať väčšiu zodpovednosť bankového odvetvia do systému KDI sa prihlásili piati kolegovia, ako prvý pán Mikolášik

nie sme e, členom eurozóny, ale stabilita nášho štátu je väčšia ako viacerých členských štátov eurozóny. Schodok e, e, rozpočtu v Maďarsku je, bol pod 3% počas ostatných troch rokov, od roku 2010. Takisto aj štátny dlh sa výrazne zmenšil. Takisto mimo Európskej e, e, Maďarska e, iba štyri e, štáty to dosiahli. Nemali sme žiadne e, e prostriedky zo zahraničnej pomoci, i keď v roku 2010 sme boli v podstatne e, horšej situácii ako Grécko. E, Krízové manažment eh, maďarskej vlády je príkladom pre ostatné členské štáty, ale aj pre nás je dôležité, aby aj krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, eh, mali prístup k podpore, takisto ako aj členské štáty eurozóny. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Je prirodzené, že rovnako ako krajiny eurozóny aj iné štáty únie sa môžu dostať do situácie,

<clears throat> Členské štáty, ktoré nemajú euro, budú mať možnosť nástroje, ktoré sú podobné ako sú v krajinách eurozóny. Moja krajina tiež dostala túto finančnú pomoc z Európskej únie. Rumunsko na základe tejto pomoci stabilizovalo svoje verejné investície, mohlo uskutočniť reformy. No pokiaľ je ide o túto pomoc. Tejto, e, mojej krajine sa podarilo znížiť e, e, rozpočtový dlh. Ďalej určité záväzky, pokiaľ ide o Európsku komisiu, sa nemôžu splniť súčasnou socialistickou vládou a to môže ohrozovať všetky úsilia, všetky reformy, ktoré uskutočnila predchádzajúca vláda. Ďakujem pekne. Slovo má pán Luhan. Ďakujem pekne. Finančná e, situácia v ostatných rokoch viedla ku škodám e, v ekonomike mnohých členských štátoch, či už v eurozóne, ale mimo eurozóny. Teda pokiaľ ide o členské krajiny, ktoré nie sú členom e, eurozóny, Myslím si, že je potrebné, aby tieto krajiny, ktoré sa zúčastňujú mechanizmu, jednoduchého mechan- jednotného mechanizmu dohľadu, by mali byť členom ESM ako aj nástroja na rekapitaláciu bank. Väčšina týchto krajín považo- mala veľmi ťažký prístup ku nástrojom financovania a preto tá, táto forma financovania by mohla zvýsiť, zvýšiť kapacitu týchto krajín a takisto e, zvyšovanie kapacít e, európskych fondov. Ďakujem veľmi pekne. Finančná kríza výrazne ovplyvnila rozpočty členských štátov a to vyústilo do mm, zvýšenia e, e, veľkosti fondu na 50 miliard podstatné prostriedky e, sa poskytli e, krajinám, ktoré čelia problémom vrátane Rumunska. Existujú však určité problémy, pokiaľ ide o uplatnenie tohto mechanizmu. Súvisí to s tým, že členské štáty, ktorých meno nie je euro, nemajú prístup k rovnakým nástrojom ako členovia eurozóny. Treba zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. Mm, najnovšie mechanizmy e, iba viac e, skomplikovali situáciu. Stav platobnej bilanci a e, mechanizmy na podporu platobnej bilanci môžu pomôcť riešeniu tej situácie tým, že pomôžu absorbovať európske e, e, zdroje. Plne podporujem návrh pani Hübnerovej a blahoželám aj jej k, k skvelej správe. Ďakujem veľmi pekne. A teraz záverom. E, Ďakujem pekne a teraz... Hm? Poskytujem slovo pánovi komisárovi Rénovi v mene komisie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za túto e, vecnú rozprávu o tak dôležitej téme e, a pre celú, e, dôležitej pre celú Európsku úniu. Plne podporujem dôraz, ktorý kladie pani Hübnerova na potrebu zachovať jednotu Európskej únie. To bolo v podstate viacerých vystúpení vrátane pana Šmita počas tejto rozpravy. Stále ešte nie známe, ktoré budú tie kľúčové otázky e, e, na úrovni e, rady, pretože rokovania sa ešte nezačali. Stanovisko Európskeho parlamentu je preto vítané, pretože prispieje k ďalšiemu napredovaniu diskusí na strane rady. Chcel by som využiť túto príležitosť a vyzvať radu, aby tiež začala rokovať o tejto otázke. Takisto by som chcel poďakovať pánovi Stolejanovi a pánovi Olimu za to, že spomenuli skúsenosti Rumunska o pozitívnom e, dopade pomoci Európskej únie na podporu platobnej bilancie e, na účely stabilizácie a hospodárskej obnovy Rumunska. Počas ostatných rokov Maďarsko a Lotyšsko e, mali prospech z programov na podporu platobnej bilancie skúsenosti eh, Lotyšska sú obzvlášť eh, poučné, keď eh, kríza sa rozšírila na Európu z opačnej strany Atlantiku, veľmi hlboko zasiahla mm, Lotyšsku. Lotyšsko však dostalo pomoc z Európskej únie na základe programov na podporu platobnej bilancie, získalo podporu zo severských štátov, z menového, Medzinárodného menového fondu. Lotyšsko E, realizovala e, e, odvážny a náročný program hospodárskych reform, finančnej konsolidácie, fiskálnej konsolidácie a teraz Lotyšsko už nevyužíva tieto programy. Hospodárstvo v Lotyšsku rastie a pozorujeme aj zvýšenie zamestnanosti v Lotyšsku. Nechcem tým povedať, že nie sú žiadne problémy pro, problém e, e, konsolidácie bol pomerne náročný. Napriek tomu Lotyšsko e, sa dostalo z nehoršieho a vďaka podpore Európskej únie sa dostalo na cestu obnovy. V súčasnosti Lotyšsko je vážnym kandidátom na vstup do eurozóny po tom, ako Estonsko vstúpilo do únie v januári 2000, 2008. Pokiaľ ide o E, e, otázky v oblasti právneho základu. Vychádzame e, z návrhu 352 zmluvy. Ide o postup vyjadrenia súhlasu. Vaša otázka je veľmi relevantná a môžem vám prislúbiť, že komisia a jej pracovníci poskytnú vám konkrétnu odpoveď na túto veľmi dôležitú otázku ale chcel by som povedať, že mm, veci sa dali do pohybu. A pán Gustafsson, poviem vám to po švedsky. Pán Gustafsson a pán Schmidt, napokon aj vy ste dnes hovorili po švedsky. Iba by som chcel uviesť, že solidarita ktorú umožňujú krajiny únie a samotná únia prostredníctvom e, takýchto mechanizmov e, zaistí podporu slabším krajinám a ich obyvateľom a, a to je možné dosiahnuť iba zabezpečením ekonomickej stability, nastolením hospodárskeho rastu a vytváraním pracovných miest. A o to nám ide v tejto reforme napokon. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz pani Hübnerová ako spravodajkynia dve minúty. Veľmi stručne chcela by som reagovať na pripomienky mojich kolegov z EPP. Pán e, Weber e, mal určité obavy v súvislosti s e, rekapitalizáciou bank a prístupom nečlenských štátov k fondu pre rekapitalizáciu bank. Chcel by som povedať, že parlament prenedávnom schválil mechanizmus dobrovoľnej účasti krajín mimo eurozóny na jednotnom e, mechanizme e, dohľadu a vieme, že v rámci tohto mechanizmu môžu vzniknúť situácie, keď e, dohľad poskytne finančnému sektoru toho ktorého štátu určité odporúčanie, alebo požiadavky e, v oblasti rekapitalizácie bank a preto sa domnívam, že e, mali by sme ísť nad rámec SSM a uvažovať o tom, ako podporiť aj tým členským štátom, aby získali prístup k kapitalizačným prostriedkom na základe úverov. A druhá záležitosť, keď hovoríme o prevode prostriedkov z EFSM, ktoré už nebude fungovať, keď e, e, začne účinkovať ESM, tento transfer e, sa netýka e, e, e, zvyšných prostriedkov, ale e, m, úverovej kapacity. Takže je tu určitý rozdiel. E, a záverom by som chcela poďakovať všetkým tým, e, s ktorým som mala e, e, to potešenie diskutovať o tejto správe počas ostatných mesiacov. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tejto mimoriadne bohatej dnešnej rozpravy. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže uzavrieme túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra 11.30. A teraz ďalší bod na programe.